O tejto správe bude zajtra. A teraz si zoberieme poslednú správu. Poslednú správu, ktorá vlastne sa bude venovať otázke jazyčnosti ako devíze pre európsku spoločnosť. A Európa spoločný záväzok. Pán Vasko Gracia Moura. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Oznámenie komisie o viacjazyčnosti ehm, neozaj veľmi zaujímavý materiál. Viacero výborov sa k tejto téme vyjadrilo a mali sme aj iné, už v minulosti, podobné vyjadrenia zo strany Európskeho parlamentu. Isté, že je veľkou výhodou, že sa tu hovorí o viacerých jazykoch. Čiže vlastne v rámci EÚ sú programy výuky jazykov ozaj pokladané za významné. Súvisí to aj s tým, že dochádza k lepšiemu začleňovaniu sa do spoločnosti v jednotlivých krajinách. A vlastne máme tu aj regióny, kde vlastne viacero krajín zdieľa e, rovnaké prvky v dejinách a odráža sa to aj v jazykoch a tak ďalej prirodzene poskytujeme predovšetkým teda podporu tým oficiálnym jazykom, ale okrem iného samozrejme podporujeme aj ostatné. Vieme, že sa tu študuje aj latinčina, aj stará grečtina v rámci EÚ. A to sa tiež podporuje. Čiže potrebujeme ozaj solidný základ, na ktorom budeme aj ďalej budovať a vychádza sa z toho, že tým solidným základom je vždy materinský jazyk. Žiadne dieťa by nemalo e, sa stretnúť s tým, že sa mu bráni učiť sa jazyky EU. A to sa týka aj jazykov menšín a regionálnych jazykov. Žiadna kapitola tejto správy sa nesnaží o to, aby došlo k eliminácii nejaké regionálne alebo menšinové jazyky. Určite to pokladáme za obohatenie, keď tu tie jazyky máme. Čiže to tiež patrí k základným občianským a ľudským právam, aby občania mohli tieto jazyky využívať vo svojej komunikácii. Katalánci, Baskovia a ďalší vlastne sú občanmi, ktorí majú veľký záujem ďalej šíriť, rozvíjať svoje jazyky, teda svoj jazyk, každá z týchto skupín. A počul som, že v niektorých regiónoch dokonca boli rozesialené rodičom formuláre s otázkami, v akom jazyku by chceli, aby sa ich dieťa vlastne vyučovalo z hľadiska výuky v škole. Možno to zachádza až príliš ďaleko, ale musíme samozrejme rešpektovať aj princípy subsidiarity. Chcel som ešte poukázať aj na to, že dúfam, že moja správa prejde tak, ako bola predložená, bez nejakých pozmeňujúcich návrhov zo strany liberálov. Potrebujeme ozaj rešpekt demokracie a pluralizmu. Čiže mnoho, zvyčnosť by nemala byť využívaná ako zámienka na to, aby sa niekto mohol potláčať. Ďakujeme za správu a teraz nech sa páči jadrenie komisie. Ďakujeme pekne pánovi eh, Marsomurovi za túto správu o zvyčnosti. Táto správa podporuje aj prístup komisie. Zameriava sa na kvalitu výuky jazykov a na integrovaný prístup s cieľom vlastne dostať sa ku všetkým triedám spoločnosti s tým, aby sa umožnila lepšia úroveň porozumenia. A samozrejme, aby sa využívali jazyky ako patričné médium a aby boli k dispozícii aj príslušné preklady a tak ďalej. Isté, jazyčnosť má svoj dopad a má dopad na každodenný život európskych občanov. Súvisí to s mobilitou, s migráciou, s globalizáciou. Čiže tá zásada materinský jazyk plus dva ďalšie, aby sa to začalo už v pomerne ranom detstve, toto je významné z hľadiska stratégie viacjazyčnosti. Chceme sa teda zamerať na význam celoživotného vzdelávania a aj vzdelávanie tých zraniteľných ľudí, napríklad tých, ktorí predstavujú jazykové menšiny a tak ďalej. Chceme zvýšiť svoje úsilie eh, aj voči tým, ktorí už vyšli zo školy a ďalej sa rovnakým tempom a rovnakou úrovňou nemôžu vzdelávať. Chcem dať ľuďom motiváciu aj prostredníctvom zavadzania nových technológií, ako je internet alebo formou interaktívnych audiovizuálnych médií. Chceme aj touto cestou sa prihovoriť uvedeným skupinám, ako aj tým, ktoré majú svoje špecifické potreby. A oficiálne európske jazyky, samozrejme, plus jazyky menšín a regionálne jazyky, ako aj ďalšie svetové jazyky, sú teda vlastne súčasťou tohoto veľkého projektu. Predsa vieme, aká je situácia z hľadiska migrácie, mobility a je dôležité, aby ľudia ovládali príslušné jazyky a umožnilo im to potom sa začleniť do spoločnosti. A tu hovoríme aj o jazykoch menšín a o regionálnych jazykoch. Nakoniec e, rámcová rámcový dokument Rady Európy o tomto hovorí taktiež. Ďakujem vám za pozornosť. Hlasovať sa bude o tejto správe zajtra. Tým sme dospeli k záveru dnešného programu rokovania. 24. marca začíname o 9. do 13. a potom popoludní sa bude pracovať taktiež ako aj večer. Týmto končím zasadnutie.